Okay, friends, you are warmly welcome to our meeting. Dobrý deň, srdečne vás vítam na dnešnom zasadnutí. Bod programu číslo 1 je prijatie programu. Ja dúfam, že ho môžeme prijať bez nejakých zmien. Oznámenia v bode 2. Poprvé, máme dostupné všetky jazyky s výnimkou chorvátskeho jazyka. A na zajtra by som vás rada informovala, že na doobednej časti, v doobednej časti pani Moran Chartier pozvala 20 hostí z jej volebného obvodu, aby navštívili naše zasadnutie od 9.00 do 10.30. Bod 3. Pre informácie uskutoční sa mimoriadne zasadnutie výboru pre zamestnanosť 24. mája. A prosím, poznamenajte si, že program je nasledovný, a bude podpredseda komisie Dombrovský sa príde, um, bude hovoriť o štruktúrovanom dialogu, a rovnako príde komisárka Tajsenová, ktorá sa vyjadrí k návrhu o Európskom orgáne pre prácu, tak ako to požiadali koordinátori 15. marca. A po výmene názorov bude nasledovať hlasovanie o štruktúrovanom dialogu a seminár o orgáne pre, Európskom orgáne prácu, ktorý zorganizovalo politické oddelenie. Bod číslo 3. Schválenie zápisníca zo zasadnutí 27. marca schválené a prejdeme k bodu 4 nášho programu digitalizácia a automatizácia výzvy pre trh práce a soc- e, systémy sociálneho zabezpečenia. Účelom tohto zasadnutia je hovoriť o dopade digitalizácie na hospodárstvo všeobecnosti a konkrétne trhy práce. Tu je vysoká miera neistoty o konkrétnych účinkoch, e, tu množstvo očakávaní, obáv, vieme, že z veľmi citovaného dokumentu e, sa hovorí, že 47 amerických pracovných miest e, bude zautomatizovaných v nadchádzajúcich 10 e, ročiach a iné štúdie hovoria o tom, že menej ako 10 pracovných miest zanikne. 47 alebo sú veľmi rozdielne názory a teórie. klesá počet, počet pracovných miest so strednou kvalifikáciou ako v výrobe a nízko kvalifikované a vysoko kvalifikovaných pracovných miest je čoraz viacej, ale sú to aj nové javy ako gigové eh, hospodárstvo alebo platformy, kde zamestnanci eh, napríklad nebudú mať eh, rôzne výhody ako nemocenskú dovolenku alebo rodičovskú. Všetky tieto trendy budú mať dopad na európske systémy sociálneho zabezpečenia a z tohto dôvodu na úvod tohto zasadnutia začneme prezentáciami štúdie STOA o dopade nových technológií na pracovný trh a sociálne hospodárstvo. No a ja slovo dostane ako prvý teraz pán Gernard Dax, ktorý Bernard Dax, ktorý nám predniesie tú prezentáciu. Tento však nie je, pretože ho dopadli tie problémy v leteckej doprave dnes. No a ak ste ochotní, tak môžeme dať tiež slovo trom expertom ako prvým a dostanete slovo každý z vás na približne 10-12 minút. No a dúfame, že pán Daxa, ktorý už je na ceste, príde čo najskôr. Takže, ako prvý môže dostať slovo pán Samuel Engblom, bývalý hlavný právny poradca TCO Švédskej konfederácie pre odborných zamestnancov. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať výboru e, za pozvanie zúčastniť sa tohto vypočutia. Rád by som sa podelil o názory e, našej organizácie TCO. Máme 1,4 milióna e, členov, sme jeden z desiatich najväčších členov Európskej konfederácie odborových zväzov a jeden z najrýchlejšie jedna z najrychlejšie rastúcich organizácií. Nové technológie majú dopady také dvojstrané na pracovný trh. Poprvé sú na to silou štruktúrálnych zmien a tiež umožňujú nové spôsoby organizácie práce a ja sa budem sústrediť na tieto dva body. Ak sa vyhneme tým najutopickejším scenárom, tak predpovede o dopadoch digitalizácie, ktoré budú mať na pracovných trh, sa dajú zhrnúť nasledovne. Niektoré pracovné miesta Niektoré pracovné miesta zaniknú, niektoré vzniknú a väčšina sa zmení. No a to myslím, že to dobre zhrňa aj štúdiu 100, a si vypočujeme neskôr. Um, rýchlosť zmien bude rôzna v rámci rôznych sektorov, v rôznych krajinách a v neposlednom rade aj v rôznych firmách a spoločnostiach. Keď sa pozrieme na digitalizáciu, tak nesmieme zabúdať na to, že aj keď technologické zmeny sú veľmi mocnou silou, tak politické rozhodnutia budú mať dopady na výsledky. Ehm, rýchla adaptácia, flexibilita bude komparatívnou výhodou. Keď sa pozrieme na verejný sektor, verejné služby, tak platí rovnaká vec. No a technológie by sa dali využívať na riešenie tých rastúcich potrieb. myslím, že rovnaká vec platí aj pre tretí sektor ďalší predpoklad je, že schopnosti a schopnosti získavať nové zručnosti um, bude dôležitá. Dôležitý bude vzdelávací systém na všetkých úrovniach, ale rovnako budeme musieť sa zamýšľať nad lepším spôsobom poskytovať školenia a výuku počas celého pracovného života pre tých, ktorí prídu o pracovné miesta následkom štruktúrálnych zmien alebo ktorí potrebujú um, školenia na to, aby udržali tempo s rýchlosťou zmien. V prieskume, ktorý sme urobili, eh, čo platí pre švédsky pracovný trh, tak eh, vysoké percento zamestnancov si myslí, že nie, nie, nie, nie sú schopní udržať tempo a najväčšie obavy eh, majú zamestnanci v strednom veku, ľudia s vyšším vzdelaním, nižšími a rovnako ľudia, ktorí pracujú na dobu, ne, na dobu určitú, sú, majú väčšie obavy ako tí, čo pracujú na dobu neurčitú. A rovnako no dôležité je, sú sociálne mm, záchrane, záchranné siete, nielen na zmierňovanie následkov pre tých, ktorí prídu o prácu, ale tiež ako facilitátor technologických zmien, pretože ak chcete, aby ľudia príjmali technologické zmeny a príjmali zmeny vo všeobecnosti, musíme im tiež dať nejakú istotu a zabezpečenie. Keď chceme riešiť tieto zmeny, tak veľký potenciál má kolektívne vyjednávanie a konzultácie medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, informovanie a konzultácie zamestnancov a ich zástupcov pred implementáciou nových technológií má potenciál nie len zvýšiť akceptáciu, ale aj zaistiť lepšie využitie digitálnych nástrojov. Kolektívne zmluvy sa dajú využiť na adekvátne e, školenia zamestnancov, e, rovnako posilnených práv a zodpovedností. A po tretie, kolektívne vyjednávanie sa dá využiť na bi- alebo tripartitné inštitúcie a ktoré pomôžu zamestnancom, ktorí prídu o prácu. OECD eh, upozornilo na rady pre zabezpečenie zamestnania, ktoré sú dobrým príkladom. No a návrh dokumentu, ktorý je teraz v obehu, som sa zaoberal tým, ako by sa dali vytvoriť podobné inštitúcie eh, v rôznych iných eh, kontaktoch a priemyselných vzťahov. No a teraz v druhej časti nové technológie umožňujú tiež nový spôsob organizácie práce. Informačné technológie umožňujú koordináciu práce vnútri a mimo tradičných a právnych a hraníc tradičných firiem. To umožňuje zamestnancom, zamestnávateľom mať Ehm, menší počet kmeňových zamestnancov a využívať iné formy zamestnávania. Iní zamestnávateľia môžu si zvoliť úplne iný model a nespoliehať sa na tie tradičné formy zamestnávania. A digitalizácia je teda smerom kratších a voľnejších pracovných vzťahov a jedna časť e, tejto problematiky je tzv práca plat, na platformách, ktorá, ktorú si spájame s spoločnosťami ako Uber, Foodora, Taskrunner alebo Mechanical Turk Amazonu. My však musíme pochopiť, že veľká väčšina takéto práce súvisí s Uberom alebo Foodora. Veľká väčšina, veľkú väčšinu vy, vykonávajú ženy, a v tradičných spoločnostiach ako v maloobchode, reštauráciách alebo v opatrovateľskom sektore. V týchto sektoroch môžu e, zamestnancov e, zavolať e, s veľmi malým predstihom alebo zrušiť ich smenu v závislosti od dopytu a v týchto sektoroch vidíme veľkú väčšinu práce na čiastočný úvezok, na dobu určitú. No a táto väčšia časť gig hospodárstva je tiež podmienená technológiou. Optimalizačné systémy používajú reštauráciám, obchodom a poskytovateľom zdravotníckých služieb analyzovať eh, správanie eh, klientov a prispôsobovať eh, prácu príslušným spôsobom aplikácie na inteligentných telefónoch umožňujú um, povolať alebo uvoľniť zamestnancov. Takže mali by sme tu zvažovať o spoločnosti ako Kronos, Infor, Ceridian, Genesis a mnohé ďalšie, o ktorých um, mnohí z vás ani nepočuli. A nechcem opisovať tejto spoločnosti ako nejakých uh, zloduchov, chcem vás len informovať o tom, že to gig hospodárstvo alebo ekonomika alebo ekonomika na vyžiadanie vyzerá inak, eh, ako je často zobrazovaná. No a na záver politické reakcie na tieto zmeny eh, v organizácii práce. Poprvé myslím, že treba eh, zaistiť aplikáciu existujúcich nariadení a regulácií pre existujúce formy práce. Myslím, že potrebujeme rovnaké podmienky pre všetkých, pre všetky spoločnosti, ak sa nejaká spoločnosť opíše ako platforma, tak eh, to nemôže byť eh, predsa spôsobom, ako obísť legislatívu. No a ja myslím, že musíme prispôsobiť regulácie nariadenia, otvoriť sa novým technológiám. Eh, predsa nechceme brániť inováciám a pokroku. Po druhé, treba využiť flexibilitu existujúcich kategórií pracovného práva predtým, než budeme zvažovať zavádzanie nových právnych kategórií práce a na to musíme využiť tie, ktoré už existujú. E, koncepcia zamestnanca v poslednom, e, za posledné storočie e, sa preukázala ako flexibilná, umožňuje sa prispôsobovať. No a naša organizácia je proti tejto časti smernice v písomnom vyhlásení. Ďalej treba sa vyhnúť v tretich kategórií v členských štátoch, e, kde ešte neexistujú. Namiesto toho by sme mali rozšíriť existujúce e, rozsah a pôsobnosť pracovného, pracovných zákonov, pracovného e, práva v prípade potreby. Uvidím príklad a keď sa pozrieme na nariadenia a regu, regu úpravu bezpečnosti a ochrany zamestnania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, môže to byť rozšírené na SZČO, ktorí nie sú zamestnanci. Tiež musíme prispôsobiť e, systémy sociálneho zabezpečenia, aktívne e, politiky pracovného trhu. Tieto systémy fungujú mm, na predpoklade, že osoba e, má stále zamestnanie alebo minimálne dlhodobé stabilnými príjmami toto však neplatí e, pre zamestnancov e, na vyžiadanie e, SZČO alebo tých, ktorí to nejak kombinujú. A potrebujeme inklúziu a prispôsobenie týchto systémov. V rámci sociálneho zabezpečenia to môže znamenať zmenu požiadaviek na kvalifikácie, zmeniť spôsob, ako sa vypočítavajú príspevky v rámci poistenia nezamestnanosti, zdravotných dávok a tak ďalej. Tak, aby sme zohľadnili rôzne formy zamestnania a vykonávania práce. No a na záver pre odborové zväzy a organizácie my sa, musím, sa musíme zorganizovať a na to musíme mať relevantné postavenie zamestnanci na vyžiadanie musia ponuky, ktoré sú hodné členského poplatku, musíme poskytnúť všetkým zamestnancom alebo o príslušné benefity aj v prípadoch, že nie je možné kolektívne vyjednávanie. Môžeme sa snažiť upozorniť a poukazovať na tie najslubnejšie cesty. Môžeme poskytnúť poistenie tým, e, pre ktorých to nezaistuje zamestnávateľ. A to je tiež e, spôsob posilnenia postavenia pracujúcich. E, no a odborové zväzy by mohli hráť veľmi dôležitú úlohu pri znižovaní poplatkov, členských poplatkov alebo úplnom odstránení. No a myslím, že je dôležité na to, aby sme mohli členov organizovať, aby to nemalo praktické alebo právne prekážky. Myslím, že môj časť vypršal. Ďakujem za pozornosť a rád zodpoviem na všetky otázky, ktoré budete mať. Ďakujem veľmi pekne myslím, že slovo teraz dostane ďalší rečník. Dáme slovo pánu Daxovi. Môžete začať. My sme na vás nečakali, dala som slovo pánu Engblomovi, ktorý mal vystúpiť až po vás, no ale teraz eh, dostanete možnosť predstaviť nám štúdiu STOA, pretože to je východisko našich diskusí. Takže nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, že ma pozvali, aby som predstavil výsledky tejto štúdie. Ja sa ospravňujem, moje lietadlo meškalo, ale vďaka kolegovi ste využili tento čas Rakúsky inštitút pre technológiu e, vykonal štúdiu e, pre jednotku oddelenie STOA o tom, aké dopady budú mať nové technológie na pracovný trh v Európskej únii. No a všetci vieme, že žijeme v revolučných časoch a revolúcia prichádza zo strany technológií. Objavujú sa mnohé nové technológie, ktoré majú obrovský potenciál zmeniť organizáciu práce, ale zmeniť tiež zamestnania, ktoré existujú, alebo zmeniť mieru zamestnanosti v rámci hospodárstva. Niektoré nové technológie komplex eh, digitálnej výroby, digitálnych tovární, eh, máme aditívne, aditívnu výrobu, 3D tlač, to je úplne nový spôsob eh, výroby veci, to môže mať obrovské dopady na to, čo je potrebné na výrobu veci, ktoré potrebujeme na každodenný život. Máme obrovský komplex algoritmického rozhodovania, umelej inteligencie, big data, všetky veci, ktoré súvisia s novými technológiami, s rozhodovaním máme robotov, autonómne vozidlá. Nevieme, aké sú hranice pre tieto veci. A samozrejme, že sú tu inovácie v oblasti e, inštitucionálnych reforiem, e, bitcoiny, blockchainy. Nie je to len jedna technológia, ale je to veľký súbor. Každý sa pýta tú istú otázku, aké budú dopady týchto technológií na zamestnanosť. Myslím si, že môžem úprimne odpovedať, že neviem. momentálna diskusia sa dá zhrnúť tým, že nejde tu, nie je tu len jeden narratív, ale dva. To, čo vieme, je to, že to bude mať veľký dopad. Nevieme však, ktorým smerom ten dopad pôjde. Bude to so šťastným koncom, alebo vec, ktorá dopadne úplne zle. Dnes nemôžeme povedať, čo je presnejšou predpovedou stručnosti však pohovorím o týchto dvoch argumentáciách. To, čo spája tie dve argumentácie, je to, že stroje či technológia prevedie, preberie množstvo práce, ktorú dnes robíme, rutinná práca, ale tiež kancelárska rutina práca do určitej miery je tu veľká možnosť, že bude automatizovaná umelá inteligencia, roboti a tak ďalej. Teraz si však myslím, že čo môžeme očakávať, to by mohol byť jeden z tých záverov, že tu bude, budú nové typy práce, nové príležitosti pre ľudí, aby si zarobili na živobytie vysokoproduktívne, nerutinné e, činnosti. Teda veci, ktoré e, stroje nedokážu urobiť, to bude ponechané ľuďom. Spomeňme si na e, banky, ktoré zaviedli automaty e, na e, bankomaty teda e, zamestnancov previedli od automatizovaných činností, vydávanie mincí, k činnostiam nerutinným e, konzultácia s klientami a tak ďalej. Takže toto podľa mňa je ten príklad toho šťastného záveru to možno pozorovať e, e, v určitých prípadoch, kde vidíme vyššiu mieru produktivity, e, ekonomický rast, nové technológie, ktoré ho budú poháňať a zamestnanosť povedie k novým úlohám a novým profesiám. Profesie zmiznú, ale sa zmenia. Možno niektoré zmiznú, ale mnohé ostanú a budú sa transformovať. Čo ak tento scenár dopadne dobre? Povedal som, že do veľkej miery môžu technológie nahradiť ľudí. E, je to pravda. Môže to byť e, u manuálnych či administratívnych činností, ale je tu nádej, že tu budú nové e, zamestnania, nové pracovné miesta, ktoré sa v rámci týchto nových e, trendov e, objavia. Časť ľudí si myslím, že tak tomu nebude, pretože stroje sú lepšie vo všetkom a len zo pár nových e, zamestnaní dobre zaplatených sa vynorí v tejto tendencii. To je ten uh, negatívny e, zlý scénár. Znamená to, že sa zvýši nezamestnanosť. Mnoho ľudí bude smerovať do zamestnaní, ktoré e, sa nedajú automatizovať. A toto samozrejme povedie vo veľa väčšej miere nerovnosti a rozkolov pod tlakom budú systémy sociálneho zabezpečenia, pretože ich e, plánom alebo pod e, fungovaním je, keď sú e, úrovne zamestnanosti vysoké. Toto sú tie dva scenáre. Jeden je celkom v poriadku priateľný, ten druhý priateľný nie je. Čo však môžeme očakávať? To bola jedna z e, otázok pre naše štúdie. Čo sa môžeme naučiť z minulých skúseností s technologickými zmenami pre súčasné situácie, pre súčasnú situáciu? Nuž, toto napätie medzi novými technológiami, ktoré e, ničia pracovné miesta, ale iné vytvárajú, nie je vecou novou. To už tu bolo od priemyselnej revolúcie tu bola tá konkurencia medzi vytváraním a, a ničením určitých pracovných miest. V minulosti ten, tieto preteky takmer vždy vyhrala tvorba nových pracovných miest. Preto môžeme byť optimistickí. Ten šťastný záver bude ten, bude teda je viac realistický než ten e, nešťastný priebeh. Sú tu však určite i, e, i e, faktory, ktoré treba zohľadniť. E, mnohí autori si myslia, že tentokrát tomu bude inak, že napríklad tomu bude inak preto, že internet sa rozšíril, je volať roz, ro, rozšírený než eh, kedysi treba elektrická energia. Veci teda nemali podobný dopad ako dnes internet. Vec, ktorú treba posúdiť, je tá, že informačné a komunikačné technológie majú ten rast vo forme exponenciálnej. Takže schopnosti týchto technológií rastú veľmi rýchlo, exponenciálne. Oni by teda mohli asi robiť veci o 2 či 4 roky takého rozsahu, ktorý nás dnes ani nenapadá. Je tu tiež ten fenomén, že mnoho digitálnych vecí sa dá veľmi e, za veľmi nízke náklady reprodukovať. E, to je tá digitálna ekonomika, ktorá je úplne iná ako všetky ostatné iné evolúcie technologické v minulosti. Teraz pohovorím o politikách, pretože e, už sa blížim k záveru. Čo treba urobiť je jasné a zjavné. Zhodneme sa, že musíme investovať viac do vzdelávania. Ak je pravdou, že rutinné pracovné miesta a, a kancelárske pracovné miesta v budúcnosti ustúpia, tak musíme vzdelávacie systémy zameriať na veci, ktoré stroje nedokážu urobiť, alebo nie sú v tom veľmi dobré. Veci kreatívne, veci k e, interpersonálnej komunikácii, ďalej potom treba investovať do výskumu a vývoja, infraštruktúr a je tiež veľmi dôležité, ale prehliadané, že treba viac sa zamýšľať nad e, podnikateľstvom v Európe. Všetky tie nové technológie, takisto nové výsledky s umelými inteligenciami. Európa je celkom dob- dobrá po, e, po vedeckej stránke týchto technológií, ale je tu e, nedostatok podnikateľského ducha. Mohli by sme byť lepší v uvádzaní týchto technológií na trh. Momentálne je to do veľkej miery dominované e, veľkými americkými či čínskymi firmami a je tu len pár veľkých európskych firiem v tejto digitálnej oblasti. Tu e, svoje úvahy ukončím. Thank you, Ďakujeme pánu Daxovi a teraz pohovorí profesor doktor pán De Stefano, ktorý je výskumníkom e, na e, inštitúte pre e, pracovné právo na Lovenskej univerzite. Ďakujem pekne vášmu výboru za vaše pozvanie. Počuli sme si prezentácie ku kvantitatívnym aspektom, ako technológie ovplyvnia pracovný trh. Ako právnik e, nemám také veľké, e, alebo tak sa veľmi nezaujímam o tie kvantitatívne, skôr o kvalitatívne aspekty. Táto otázka e, smeruje k tej mainstreamovej rozprave o technológiách a automatizácii, kým prejdem k tomu, chcem vyzdvihnúť svoje kľúčové posolstvá dnes. Prvé je to, že potrebujeme v našich trans- technológiách transparentnosť, algoritmy umelé umelej inteligencie na priame e, monitorovanie pracovných síl. Na to potrebujeme dobrý sociálny dialog k algoritmickému e, manažovaniu pracovníkov. Druhá vec, ktorú spomenul predrečník, je, že musíme prekročiť e, hranicu u poskytovaní základných práv všetkým pracovníkom. Nemôžeme ich obmeniť, napríklad zhromažďovať sa odborovo, kolektívne vyjednávanie, diskriminácia, že by sme to obmenili, obmedzili len na zamestnancov, tradičné typy pracovníkov. A čo už tu boli spomenuli predrečníci, musíme sa na zamestnanosť pozerať ako na flexibilný koncept, ktorý musí byť v svojej povahe e, inak tvárnený, aby sme nevylúčili najzraniteľnejšie skupiny v sociálnej ochrane. Keď hovoríme o digitalizácii, často hovoríme o, zvažujeme platformovú e, e, ekonomiku, kde pracovné miesta sa dajú realizovať online, práce pre firmy ako je Uber, Delivero. To spomenul už pán doktor Engblum. Často prehliadol, že je tu oveľa viac pracovníkov, e, ktorí pracujú na platformách, napríklad ľudia, ktorí pracujú v domácnosti, v starostlivosti o ľudí, tí sú veľmi často prehliadaní. Mali by sme tento sektor nezabúdať. Veľmi často, keď hovoríme o platformovej práce, práci, ľudia e, sú klasifikovaní ako SZČO. Toto im neumožňuje prístup k dôležitej ochrane v rámci pracovného práva, kolektívnom vyjednávaní, určitých prípadoch e, tu máme naozaj skutočných e, SZČO, ale často sú to e, ľudia, ktorí na trh pristupujú cez platformy. Tá idea SZČO v tomto oblasti je len nominálna. Ľudia nemajú nejaký vplyv na to, ako sa odmenujú pracovné miesta, ako sa vykonávajú. Technológie na monitorovanie výkonu pracovnej práce, alebo koľko sa pracuje na danej úlohe. To všetko robia technológie a my ako spotrebitelia veľmi často máme e, výzvu, aby sme ocenili skúsenosť e, s týmito pracovníkmi. Toto je forma disciplinovňania. Ak spotrebiteľ, zákazník nebol spokojný alebo úloha nebola vykonaná za e, čas, ktorý slúbuje platforma, možno ich e, e, hodnotiť práve e, formou hodnotení, alebo že sa im odoprie prístup k platforme. Toto, tieto formy práce odlišuje od tradičných skutočných SZČO. V mnohých prípadoch pracovníci v Európe i na svete svoju klasifikáciu, ako sa čo e, vyžiadávajú si u súdu, respektíve napadajú a žiadajú, aby boli nazývaní zamestnancami. V určitých prípadoch e, úspeli, v niektorých nedávnych vo Francúzsku či Taliansku neúspeli, keď e, argumentovali, že sú skutoční zamestnancami, aby mali pra ochranu pracovnoprávnu, trhy im to, pardon, súdy im to neuznali toto sú tie e, prípady, kde je tu nominálna flexibilita, to znamená, v teo- teoreticky majú možnosť si vybrať, či a kedy budú môcť e, pracovať cez týždeň, či e, e, na, cez víkend. Táto flexibilita je dôležitá, ale nemožno ju využiť ako e, aspekt, na základe ktorého možno vylúčiť e, zo sociálnej ochrany v zmysle zamestnanosti či subordinácie. Ak nemáte vplyv na to, koľko účtujete zákazníkom, ak nemôžete rozhodnúť, ako vlastne svoju úlohu vykonáte, koľko času potrebujete na tú úlohu, tak samotný fakt, že vy vlastne môžete rozhodnúť, kedy pracujete, to by nemalo by viesť k tomu, že ste vyňatí z pracovnoprávnej ochrany. Hlavne pokiaľ ide o základné práva kolektívne, vyjednávania napríklad. Všetky ďalšie typy ochrany, ktoré pracovné právo poskytuje. Ďalej nevieme, či flexibilita je pravdivá. V mnohých prípadoch nevieme, ako tie algoritmy e, vytvárajú flexibilný program. Ak nie ste e, v pravidelných programoch disponibilní, môžu vás platformy trestať. Ak dajú viac lepších pracovných miest ľuďom, ktorí sú trošku spolahlivejšie online a k dispozícii na platforme. My nevieme, či sa to deje v mnohých prípadoch, lebo tie kritéria, ktoré tieto platformy využívajú na evaluáciu výkonu a aby sa v budúcnosti distribuovalo viac práce, nie sú verejného charakteru. A toto je čosi, sa spomína o transparentnosti takéhoto algoritmového manažmentu nad rámec tra, tradičnej platformovej ekonomiky. Čoraz viac i na tradičných pracovných miestach technológie, algoritmy určujú, ktorých pracovníkov najať, vy, vyhodiť, povýšiť, e, e merajú tiež e, produktivitu. To sa často deje bez toho, že kritéria, ktoré používa tá technológia, tie algoritmy, boli transparentné. E, potrebujeme tú transparentnosť a najspolahlivejším spôsobom je sociálny dialog a kolektívne vyjednávanie k tým kritériám, to, čo používajú tradiční pracovníci, keď sa e, pracovníci riadiac aj za pomoci technológií. Kolektívne vyjednávanie je tým najspolahlivejším a najflexibilnejším nástrojom bez toho, že by sme e, menili iné legislatívy pracovné, ktoré sa oveľa ťažšie menia. Kolektívne vyjednávanie je oveľa flexibilnejšie reagujúce na zmeny. Aby mohlo plniť túto úlohu, musíme zabezpečiť to, že pôjdeme nad rámec tradičného dopadu jeho využitia. Nesmie sa obmedziť len na tradične vnímaných zamestnancov, ale treba e, to použiť i pre SZČO. V mnohých prípadoch tu môžu byť e, právne prekážky môžu byť e, nepripustení k kolektívnemu vyjednávaniu, môže to byť e, vyjednávanie vnímané ako čosi, čo je v rozpore e, s právom hospodárskej súťaže. Tieto pravidlá by sa mali revidovať, aby zodpovedali najnovším výzvam, ktoré nám prinášajú technológie. No a keďže sa už blížim k záveru, poviem len toľko, že potrebujeme tiež uvažovať o kritériách, aby sme definovali pracovnoprávne vzťahy, ako napríklad kontinuita e, tej disponibility zamestnávateľovi a e, fakt, že ľudia nemajú disponibilné e, kalendáre pracovné, to by sa malo v budúcnosti meniť. V budúcnosti zamestnanci by mali mať, budú mať prístup k väčšiemu púlu zamestnancov pomocou technológií budú môcť fungovať na základe princípu just in time a skutočnosť, že je tu už stabilný program, by malo byť čoraz menej závažné, ak pracovný výkon e, poukazuje iným spôsobom, než sú tradičné formy zamestnávania a riadenia. Toto je rozhodujúce pre zabezpečenie toho, e, aby technológia e, bola na prospech celej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som dala uh, slovo pani doktorke Gerlin Wieskerchen, ktorá je podpredsedničkou Inštitútu pre zamestnanosť. Ďakujem. Chcela by som vám poďakovať za možnosť príť sem a prehovoriť. Som tu, pretože som viedla štúdiu o umelej inteligencii a robotoch, ktorú sme vypracovali na inštitúte minulý rok. Takže väčšina mojich pripomienok sa bude týkať právnych vecí. Takže naše základné konštatovania. Digitalizácia postihuje oblasť virtuálnej práce, ale aj produkčný sektor a netýka sa to iba priemyslu a výrobného sektoru. Hoci veď 90 zamestnancov v Európe pracuje v oblasti služieb. Štúdia konštatovala, že vzniknú nové štruktúry spoločnosti, nové formy práce a zvýši sa počet SZČO. Po tretie, tá štúdia nám ukazuje, pokazuje na to, že je tu možné riziko masívnej nezamestnanosti. Uh, už sme to spomínali, keď sme uh, spomínali štúdiu z roku 2015 a tam sa hovorí, že 40, 47% zamestnaneckých miest v USA zanikne Eh, ale minulý eh, december eh, vyšla štúdia McKinsey a táto štúdia dospela k rovnakým záverom. Tam sa hovorí, že 15 zamestnaneckých miest nahradia technológie a dokonca 20 eh, ľudskej činnosti eh, bude musieť znášať ťažký dopad. A to sa bude týkať budúcich, eh, nadchádzajúcich desiatich rokov. Čiže o tieto fakty sa treba opierať. A ne, nemusí to vyzerať tak dramaticky, ako o tom hovorili predchádzajúci rečníci. Ehm, pretože tu máme dve e, štúdie, e, ktoré teda prichádzajú na rovnaké konštatácie ako my. Po tretie, naša štúdia konštatuje, že existujú zákony, zákonné predpisy e, v, týkajúce sa práce, ktoré nemapujú presne skutočnosť a, a tá priepas medzi zákonnými predpismi a skutočnosťou sa prehlbuje. Ako predrečníci hovorili, technológia sa rýchle posúva vpred a e, úsilia zákonodarcov e, síce robia istý pokrok, ale nie je to dosť rýchle. Možno to je prirodzené, že takto funguje politika, ale je to naozaj nešťastné, lebo sa tá priepasť zväčšuje a nemáme dosť času. Veľa eh, mm, energie sme venovali tomu, čo sa môže stať na medzinárodnej úrovni, eh, teda na celom svete. A je to zaujímavé, že eh, pracovný trh postihnú tri faktory. Po prvé, technické vodcovstvo, alebo teda technické líderstvo, ten zákonodárny rámec riade existujúci svet obchodu a potom druhá kľúčová e, zásada je vzdelanie. E, a ešte raz vzdelanie je zaujímavé, že keď sa pozrieme na USA, vieme, že tu vedie mm, Silicon Valley a Ázia závisí od niektorých krajín, ktorým sa darí a takisto aj e, Európa s južnými a severnými kontinentmi a žiaľ Afrika a Latinská Amerika e, zaostáva a tam nie je žiadna nádej, že by teda udržali krok a posunuli sa vpred. Keď sa pozrieme na Európu alebo keď sa pozrieme na globálny dopad digitalizácie, tak vidíme, že tam, kde je lacná pracovná sila, e, tie krajiny nebudú konkurencieschopné v budúcnosti napríklad textilný priemysel v Bangladeši, Vietname a v Číne. E, teda väčšina sa tam nachádza, toto priemyslu, ale je to založené na vlastnej pracovnej sile a tá zanikne. E, to znamená, že tie e, malé, malé továrne sa posunú do, na trh, kde sa to spotrebúva. A možno sa to týka aj východných európskych krajín, pretože sú založené na lacnej pracovnej sile. Um, štúdia z roku 2017 takisto zdôrazňuje to, že to percento aktivít, ktoré sa presunú, uh, je vyššie ako v niektorých krajinách, ktoré my považujeme za bohaté krajiny, ako niektoré krajiny, ktoré považujeme za rozvojové alebo so stredným príjmom. Napríklad Čína a India počas budúcich eh, des, eh, desiatich rokov majú nižšie perspektívy na to, že sa tam presunú nejaké eh, pracovné miesta, pretože tam rastie stredná trieda. A teda je tam potrebná aj stavebníctvo a nejaké služby pre um, túto triedu. Ale krajiny ako Japonsko, USA a EÚ, kde starne pracovná sila a teda starne spoločnosť, tam bude vyššie percento, že sa e, zamestnanecké práce, pardon, miesta presunú inde. No a keď sa pozrieme na tieto profesie, tak vidíme, že e, tu nastáva istá polarizácia, pretože sú tu e, pra- pracovné miesta s vysokou kvalifikáciou, napríklad v službách, a potom nízko kvalifikované pracovné miesta tak e, to sa týka e, výroby a vieme, že e, tam sa menej pracovných miest udrží kvôli automatizácii. No a um, je potrebné, aby naďalej pracovali ľudia v zdravotníctve, ale potom je tu aj e, istá kultúrna mentalita, pretože v Japonsku je mnoho robotov dokonca, dokonca aj v domovoch dôchodcov, ktorí sa starajú o starých ľudí. Čiže e, nevieme, ako e, toto nastane, lebo je tu aj istý kultúrny aspekt, ale všetky štúdie potvrdzujú, že um, v službách uh, sa niektoré zamestnanecké miesta škrtnú, pretože niečo môžu nahradiť algoritmy, uh, také repetitívne činnosti a musíme uh, mať na mysli vlastne tieto dve skupiny, čiže stredná trieda, stredný príjem a stredne kvalifikované pracovné miesta, ktoré môžu byť nahradené a môžeme, teda musíme nájsť v odpovede, čo sa stane týmto ľuďom, ktorí prídu o tieto, o tieto pracovné miesta. No a e, keď sa pozriete na to, ako by mal vyzerať dokonalý zamestnanec alebo pracovník budúcnosti, ako by mal byť teda vyzbrojený, tak mm, vidíme tu, e, že je to e, Učenie sa na, založené na faktov a možno toto je už história. Potrebujeme takého pracovníka, ktorý vie riešiť komplexné problémy, ktorý vie kriticky a logicky e, rozmýšľať, ktorý má aj tzv. soft skills, teda nejakú emočnú inteligenciu, e, ktorý e, chápe základné technické záležitosti, je digitálne zručný a vie e, sa pohybovať vo veľmi agilnom prostredí. No a nemusím hovoriť, že toto je obrovská výzva pre náš vzdelávací e, systém nie len pre primárne a sekundárne vzdelávanie, ale aj vo vzdelávacom systéme samotných e, pracovníkov. A štúdia hovorí, že pracovníci ktorí sa stratia svoje m, mm, miesta, ktoré budú presunuté niekde inde, um, tak um, to sú tí pracovníci, ktorí sa nebudú vzdelávať. Čiže toto musíme naozaj riešiť. Keď sa pozriete uh, na štruktúru spoločnosti, tak tam uvidíte dramatické zmeny. Uh, vidíte tam nové termíny ako crowd workers, a je to naozaj také pracovné prostredie, ktoré sa často mení. Sú tam virtuálne skupiny, máme tam otvorené inovácie, sú tam matrixové štruktúry na miesto hierarchie, potom práca hoci kde a hoci kedy. Ehm, ďalej posilňujú sa e, projektové týmy a necentralizované rozhodnutia. Čiže ehm, naše pracovné zákony sú um, založené na tom starom svete, ale teraz potrebujeme také predpisy, ktoré budú um, regularizovať um, tento, tento nový stav, tieto nové štruktúry. Čiže namiesto uh, centralizovaného príjmania uh, rozhodnutí uh, sú teda tieto projektové skupiny a sú problémy s uh, plnením, s plnením zákonov. Uh, a toto nás privádza k našim zákonom, s našim pracovným zákonom. Môj e, predrečník hovoril o šťastných prí, koncoch príbehov, ale toto e, závisí od toho, či budeme mať dobré zákony čo nie je reaktívne zákony. Mali by sme sa sústrediť na e, sektor služieb ešte viac, ako to bolo urobené v minulosti. Musíme riešiť e, špecifické oblasti zákonov, ktoré vlastne ehm, sa opieralo 20. storočie, napríklad e, smernica o pracovnom čase. E, mali by sme definovať napríklad ten čas na odpočinok podľa individuálnej dohody. Mali by sme sa mali by sme zrušiť e, neregresnú klauzulu v článku 20. Potom e, tieto pracovné Mm, zákony by mali dať mandát členských štátov, aby eh, digitalizovali eh, mm, prácu eh, zástupcov, pracovníkov, čiže aby bola istá mobilita, aby tá práca z odborových zväzov bola digitalizovaná. A myslím, že ako že mali by ste zmodernizovať školenie dospelých zamestnancov a teda pracovníkov a myslím si, že toto eh, popísala aj štúdia v Univerzity Leeds, že um, ehm, SZČO uh, eh, by mali uh, mať uh, sociálne práva a povinnosti, teda tí, ktorí sú ekonomicky závislí a mali by si vybrať či, si chcú, či chcú vstúpiť do odborov a nemali by zostávať, zostávať v automatickom pokrytí, aby teda boli začlenení e, do tejto geek ekonomiky. No a na záver by som povedala, že je čas na to, aby sme konali a nemali by sme čakať na to, než nás zavali obrovská vlna tsunami. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Teraz by som dala slovo pani Franka Sal- Franke Salis Lamnie, ktorá je e, spravodajkyňou z Európskeho hospodárskeho sociálneho e, výboru a bude hovoriť o hm, prognózach. Nech sa páči, máte slovo. Merci, prezident. Dobrý deň, ďakujem pani predsednička za to, že som dostala túto možnosť, že sa môžem vyjadriť k tejto otázke a chcem sa teda vyjadriť k, e, teda zo strany nášho výboru mm, EHSV. E, Európsky hospodársky a sociálny e, výbor od roku 2015 vydal už niekoľko stanovísk o do, ohľadom dopadu digitalizácie na pracovníkov, zamestnancov, ale aj na iné zložky Eh, občianskej spoločnosti, pretože my eh, zastupujeme eh, zamestnávateľov, zamestnancov, ale aj spotrebiteľov a iných aktérov občianskej spoločnosti. Čiže mm, digitalizácia, umelá inteligencia sú otázky, ktoré prinášajú so sebou rizika, ale aj možnosti. Náš výbor nie je proti tejto transformácie. A po druhé, na európskej úrovni my ako európske občania e, si želáme spravodlivý e, digitálny prechod, čiže prechod tejto digitálnej ekonomiky, pretože toto sú e, základné práva, čiže zamestnanosť, vysoká sociálna ochrana a znižovanie chudoby, redukcia chudoby a nerovnosti. Čiže aj keď e, sú, je to všetko technologizované, tieto zamestnania, tak e, to neznamená, že to nebudeme ochraňovať tých pracovníkov a že ich budeme zle platiť. Čiže toto sú naše e, všeobecné názory. No a potom Európa by mala naplno využiť digitalizáciu. Mali by sme mali mať dobre fungujúci vzdelanostný systém, to už naši rečníci viackrát spomenuli. Ďalej je potrebné stále viesť eh, pardon, sociálny dialog so sociálnymi partnermi. Eh, nemali by sme eh, zabúdať na to, že potrebujeme pertinentný zdaňovací systém. No a čo sa týka tých profesí a zamestnanosti, nebudem o tom hovoriť dlho, lebo už sa k tomu dosť povedali. A často sa stáva, že predpovede sa milia. Ale vieme, že um, niektoré osoby budú zraniteľné, viac zraniteľné, zraniteľnejšie ako iné a práve týmto musíme venovať pozornosť. Keď hovoríme o Európe, hovoríme o členských uh, štátoch a nie všetky uh, majú rovnako ustlané. E, medzi jednotlivými krajinami existujú obrovské priepasti, napríklad Slovensko, digitalizácia alebo Fínsko, alebo Norsko. Čiže tam e, sú obrovské priepasti. No a už sme povedali, že neznamená, že ak nejaké zamestnanecké miesto môžeme automatizovať, že ono aj bude automatizované pretože e, sú tu aj iné faktory, napríklad regularizácia. E, Ďalej, e, politický výber, demografický e, výber, napríklad nejaká automobilka v Nemecku, tam bude o oveľa viac robotov ako v Francúzsku, pretože e, Nemecko zaviedlo túto automatizáciu, keďže nemalo do zamestnaneckej sily. Ale budú teda sektory, ktoré budú postihnuté automatizáciou, ktoré menej. Čiže sú tu rozdiely medzi členskými štátmi, medzi kvalifikáciami ľudí a Európa predsa musí viesť isté politiky a podporiť krajiny, ktoré to môže najviac postihnúť. Po druhé, je tu aj vzdelanie a kompetencie, to je veľmi dôležité, ale práve pracujeme na stanovisku o umelej inteligencii. My tu máme také tri možnosti. Poprvé, Eh, hovorme o inkluzívnej umelej inteligencii, ďalej inklúzia zmien a ďalej sociálne zodpovedná reštrukturalizácia podnikov, ak to bude nevyhnutné. Čo to znamená e, inkluzívna umelá inteligencia? To znamená, že napríklad tak ako v Holandsku musíme urobiť všetko preto, aby sa e, pracovníci e, podielali na zavádzanie nových technológií. Spoločníci e, zistiť, ako ich kvalifikácie možno využiť pri zavádzaní umelej inteligencie. A um, pracovníci musia byť v centre tohto procesu a pracovať na um, vylepšení. Toto je dôležité, čiže inkluzívna umelý, umelá inteligencia a um, konzultácia s pracovníkmi. Po druhé, transparentnosť, rovnosť a zodpovednosť. A to predsa predložila aj Európska komisia v balíku o umelej, inteli- umelej inteligencii a myslí, myslíme, že transparentnosť by sa mala aplikovať aj v pracovnom svete. Napríklad rovnosť, spravodlivosť v pracovnom e, svete Napríklad to znamená, že nemôžete zobrať pracovníkovi jeho prácu. Nemôžete veď povedať, že už človek nebude riadiť eh, nejaký stroj, ale stroj bude kontrolovať. No a potom účasť, eh, viete, keď veci budeme robiť neskoro, nie je to dobre a už teda meškáme, lebo potom budeme iba zmierňovať dopady týchto zmien. Čiže musíme E, správne riadiť reštrukturalizácia, otvoriť možnosť tým osobám, ktorí prídu o zamestnanecké miesto, aby e, mohli e, sa rekvalifikovať. No a potom ja som vypracovala stanovisko o inovačnej Európe. Máme formy sociálneho dialógu, napríklad vo Francúzsku. Tam hovoríme, že Eh, vďaka tým nástrojom hm, pripojenia sa na eh, internet máme hm, možnosť, majú tie pracovníci možnosť pracovať si kde. Majú zariadenia, aby reagovali eh, na e-maily, správy a potrebujeme pripojenie v Európe rovnako právo na práva, ktoré majú osoby, pretože situácia je veľmi neistá. No a treba, aby Mm, alebo teda ľuďom, zamestnanci môžeme mať množstvo štatútov a dôležité je, aby zamestnanec alebo pracujúci, e, keď zmení nejaký štatút, mal vždy s tým spojený nejaký balíček a práv. To je tiež veľmi dôležitý princíp. No a na záver, dôležitá je tu otázka, alebo otázky v Dánsku sa objavili, e, kolektívna dohoda s digitálnou platformou. To bolo poprvýkrát to znamená tiež, že odbory sa prispôsobujú, bolo to eh, v sektore, eh, bola prijatá dohoda na jeden rok a potom sa to prehodnotí, no ale eh, dôležité je zohľadniť teda nové formy zamestnania. No a krem toho, a treba samozrejme sledovať, čo sa deje, odbory, ste novujú aj právo, samozrejme nie rovnako rýchlo, ako sa vyvíjajú technológie, ale treba zohľadňovať a umelá inteligencia musí pomôcť aj odborom a odborovým zväzom, aby pomohli zamestnancom, pracujúcim, ich členom. No, myslím, že to je teraz na teraz všetko a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Chcel by niekto položiť otázku našim odborníkom, ktorí nám predstavili tieto témy. Ak niekto má záujem, tak môžete položiť otázku. No a je to trochu depresívne, lebo ten výhľad je depresívny. Ja som si poznamenala pár vecí, je komplikované pre ľudí nájsť si prácu, udržať si prácu, pretože neustále treba sa prispôsobovať zmenám, treba sa kvalifikovať, alebo takmer každý deň, pretože tá technologická revolúcia vytvára obrovský tlak na pracovisku alebo, alebo tam, kde pracujete. No a Tiež sme počuli, že legislatíva je aktuálna a nedokáže sa dostatočne rýchlo prispôsobovať novým pracovnému trhu a novým technológiám. Bude sa prehlbovať rozdiel medzi rôznymi ľuďmi, osobami. Ak má niekto dobré vzdelanie, zlé vzdelanie alebo žiadne vzdelanie, no a s prehlbujúcimi sa rozdielmi sa prehobujú aj konflikty. Celý život treba byť flexibilný, celý pracovný život treba byť flexibilný a treba zaistiť svoju atraktivitu na trhu práce. E, v prípade SZČO mm, treba zaistiť e, nejak, že sa presadíte. No a nebudeme zachádzať do detailov čo znamená technická revolúcia pre zdaňovanie a iné komplikované veci. Ale je to teda ponurý obraz. O tom hovoríme často v tomto výbore aj v iných e, výboroch Európskeho parlamentu. A ja myslím, že podobné je to vždy, keď sa objavia pred nami zmeny. Máme z toho stracha, ale vieme, že súčasne aj mladšia generácia niečo z toho príjima. A otázka je, ako nájsť cestu vpred, ako výskumníci, ako odborári, ako politici, poslanci, ako nájsť spôsob, ako dať ľuďom dôveru, seba dôveru, aby boli hrdou súčasťou a účastníkmi pracovného trhu aj o 10 rokov. Agnes, chceš niečo dodať? Prosím ťa. Ďakujem pekne. Ja som sa tiež, ja som si tiež myslela, či ten výhľad je pozitívny alebo negatívny, to možno hovorí tiež niečo o mojom mozgu, o tom, v akých kategóriách rozmýšľam, pretože je to tiež mix signálov, pretože dopady digitalizácie sa predpovedali oveľa väčšie a vyššie a teraz McKinsey a štúdia OECD odhadajú, že to nebude až také veľké, že to nebude úplná polarizácia pracovného trhu, takže sú tu rôzne signály. A mňa zaujímalo, Možno to je tá otázka, ako či bolo skôr vajca alebo sliepka, ale istým spôsobom, všetkými tými novými technickými opatreniami, nemusíte byť na očiach zamestnávateľa neustále, môžete vykonávať prácu nezávislo. No a to je tiež možno veľká výhoda, keď sa niekto vám neustále nepozerá na ruky. A možno potrebujeme oveľa menej stredného manažmentu, dohľad na všetku prácu, ktorá sa odvádza. Mojou hlavnou obavou je fakt, že digitalizácia tiež jasne ukazuje, že rozdiely medzi realitou a pracovným zákonom alebo že legislatíva zao, zaostáva, ste hovorili o tsunami, ktorá sa blíži. No a s tým spôsobom tiež veľká hospodárska výhoda pri využívaní digitalizácie na to, aby sme zamestnancov dokázali chrániť pred tým, že budú dobraté práva Delivero alebo Uber to nie je už zamestnanec, ale je to sa a, a vtedy im netreba platiť, platiť sociálne zabezpečenie alebo sociálne príspevky. A moja otázka je, a ak tu je znevýhoda alebo znevýhodnenie zmeny kvalifikácie zo zamestnancov na SZČO, to je taký biznis model. Aj tí takí zamestnanci pohotovostní, povedzme, to je tiež model podnikateľský. máme novú správu o daňovom správaní McDonaldu, ktorý neplatí ani dania ani svojim zamestnancom, no aj často to býva takto v prípade tých veľkých spoločností. No otázka je, zabrániť takéto tsunami, alebo ako dosiahnuť ako bude európsky návrh pre transparentnosť a smernica písané vyhlásenie volá sa to transparentnosti. Návrh o transparentných a predvydateľných pracovných podmienkach. Stačí to na to, aby sme zabránili tej tsunami a ako prinútime tie spoločnosti, ktoré majú možnosti ako prinútime spoločnosti, ktoré sa snažia pripraviť zamestnancov o práva, ako to vyriešiť. Urobíme to na európskej úrovni alebo národnej úrovni. Áno, veľa otázok. Nech sa páči, môžete odpovedať. Ale vy ste hovorili o mnohých veciach. Ja začnem od konca. Ja nemyslím, že ten návrh, ktorý je predložený, vyrieši otázku platformiem. No možno to vyrieši otázku regulárnych pracovnoprávnych vzťahov, kde si nemyslíme, že zamestnanci dostali práva, ktoré by mali dostať. takže čo sa týka platformiem, na to ukazuje štúdia Univerzity v Líce, ktoré ochraňovať sociálne zabezpečenie, to na európskej úrovni, byť jednoduchšie prenášať tie práva, pretože zamestnanci alebo pracujúci budú pracovať pre viacej entít alebo viacej platformiem. A keď sa pozrieme na Španielsko, Veľkú Britániu, tam už existuje niečo, kde sa hovorí, že okrem práv na sociálne zabezpečenie existujú zamestnanecké práva, napríklad na dovolenku, ktoré treba tiež prideliť. No a myslím, že to je správny spôsob, pretože to vytvára rovnaké podmienky. A tak, ako ste povedali už predtým, spoločnosti to môže použiť ako ehm, lacnú pracovnú silu a možno to sa trochu zmierni. A rôzne skupiny ľudí, o ktorých sa musíme postarať. To skupina ľudí, ktorí sa nazývajú stratená generácia. E, mojím príkladom je pokladnička v veľkých supermarketoch alebo doručovateľia. Aj ľudia pracujú v maloobchodnom sektore alebo logistike. A vieme, že technológie tu už fungujú a to sú pracovné miesta, ktoré zaniknú. A ja si nemyslím, že doručovateľ UPS sa zmení za dňa na deň na programátora. Takže treba zabezpečiť týchto ľudí. Zamestnanci platform to je možno jeden ohrozený druh, ale sú ďalší, ktorých vieme, že čoskoro eh, o prácu prídu. Eh, myslím, že to sa nemôžeme podporiť, pretože pre mňa to je takmer fakt. Ďakujeme pekne, pán Engblom, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, otázka, či je to pozitívna alebo negatívna vec, no ja keď pozriem sa na odhady OECD, hovorí sa o 15% a pracovných miest, ktoré zaniknú, a ďalších 10-15% eh, sa zmení, tak si myslím, že už eh, tie čísla, ktoré nie sú ešte také rozdielne od tých, ktoré sme zažili, zažili už aj my v 20. storočí v Európe, 20. storočie Európe, je storočie obrovských zmien. Povinové obdobie je obdobím obrovských štruktúrálnych zmien. Ehm, musíme sa s tým vyrovnať. No a správnou politikou a sa to dá urobiť. A to je východisko akýchkoľvek diskusí. A ďalej otázka nie, ako by sme sa my mali snažiť spomaliť zmeny, ale ako zaistiť, aby ľudia boli schopní udržať s nimi tempo. dôležitou súčasťou je tu vzdelanie, vzdelávanie, školenia počas celého pracovného života, ale tiež treba zaistiť, aby sme technológie implementovali takým spôsobom, aby ľudia mali pocit, že sú súčasťou rozhodovacích procesov. A otázka, či pracovné zákony a pracovná legislatíva zaostáva. Myslím, že to je myslím, myšlienka. Iný príklad 20. storočia ukázal, že pracovné zákony sa preukázali ako veľmi flexibilné a základné koncepcie pracovného práva, ako pojem zamestnanca sa menia. Menia sa s vývojom spoločnosti a hospodárstva. A ak sa pozrie a neustále budeme opakovať, že pracovné právo zaostáva, tak to tak aj bude. Namiesto toho musíme jasne definovať tie pojmy, ktoré máme. No a tiež nemôžeme uveriť tomu, čo niektoré tie spoločnosti, ktoré stále závisia na rôznych tvrdeniach, pretože musia prilákať kapitál a to treba vnímať veľmi kriticky. No a čo sa týka podnikateľských modelov, porušenie práv pre zamestnancov. Musíme sa pozrieť na ľudí, ktorí sú zamestnaní ako SZČO. Keď sa pozrieme na príklad niektorých krajín, tak zdaňovanie eh, je veľmi dôležité, pretože tým sa dá doceliť okamžitá zmena. No a dôležitou vecou v každom prípade bude zaistiť, aby zdaňovanie a sociálne príspevky boli pre SZČO a zamestnancov boli viac menej rovnaké, ale to znamená, že SZČO musí mať rovnaké práva. A tiež sa musíme zaoberať tým, ako, aká je kariérna trajektória takýchto fóriem zamestnávania je to miesto, kde začnete kariéru, alebo kde proste, alebo kde už sa nemôžete ďalej rozvíjať. Našťastie sa zdá, že čím dlhšie pracujete v rámci na nejakom nestabilnom pracovnom mieste, tým nižšia je pravdepodobnosť, že sa vám podarí zamestnať na dobu neurčitú. Ďakujem pekne. Profesor Valero de Stefano. Máte slovo. Ďakujem pekne. Na no, by som rád povedal, že nemôžeme očakávať úplne negatívnu alebo úplne pozitívnu pozitívne hodnotenie podobných nových technológií na prácu, prácu a pracovné, pracovný život. Mm, Neustále myslíme, že technológie sú sú tiež nejaké oddelené dimenzie nášho sveta preto sa tam dejú len dobré alebo zlé veci, ale technológia je bežnou súčasťou sveta, je to dobré a zlé a e, snažíme to nejak regulovať a zaistiť, by skutočne išla lepším smerom ako e, skutočnosť, ktorá by nebola regulovaná. A keď sa vrátim k otázke, ako presvedčiť platformy, aby sadli za rokovací stôl a tak ďalej. V mnohých prípadoch eh, je každá spoločnosť musí držať existujúce nariadenia a ak niektoré z podnikateľských modelov nie sú kompatibilné s existujúcimi nariadeniami a reguláciami, tak a eh, netreba meniť reguláciu nariadenie. Niekedy treba povedať, že tie podnikateľské modely sú vybudované na obchádzanie práva a preto by nemali byť povolené. Vždy to tak je, ale v niektorých prípadoch eh, sú disruptívne no a v podstate mm, to spočíva v tom, že eh, zamestnávajú lacnú pracovnú silu bez toho, aby znášali náklady. Čo vecou je, že ja si nie som presvedčený alebo neverím, že technológie sa budú využívať len na to, aby sme boli autonómnejší. Technológie sa dajú využiť tiež na kontrolu práce detaľnejším spôsob. A to nie len e, v rámci platform, ale aj na tradičných pracovných pracoviskách, e, kde technológie ako sa používajú náramky, aby sledovali, ako sa ľudia pohybujú, alebo rôzne preukazy, ktoré analýzujú vašu nákladu na základe tónu hlasu a tak ďalej to všetko zvyšuje sledovanie. No a môže to mať pozitívne dopady, ale môže to mať aj veľmi negatívne dopady, keď ide o využívanie našich osobných údajov. Takže opäť nie je to biele alebo čierne. Treba zaistiť, aby regulácia tieto javy regulovala, aby zabránila sa zneužívaniu, ale tiež, aby sa umožnilo využívať príležitosti, ktoré technológie ponúkajú. A to je všetko na teraz. Thank you, Ms. Ďakujeme. Ďalší rečník. Dva aspekty, ktoré podľa mňa e, tu nezazneli dostatočne. E, tá digitalizácia sa nám e, naznačovala ako niečo prirodzené že len máme e, akceptovať ročné obdobia a že tie technologické vývoje tendencie e, sú dané a my máme riešiť len dopady. Tiež by sme podľa mňa mali e, riešiť otázku to, aké my robíme rozhodnutia technologické. To sú vec policie politické. Kto, kde je vlastne zapojená spoločnosť? Či príjmeme jednoducho že nás len že sa nesieme e, so e, zmenami alebo rozhodnutiami, e, voľbami od inakiaľ. Rozhodnutia napríklad integrovať do pokožky a čipy u pracovníkov ľudia, ktorí majú neustále napríklad slúchadlá, reagujú na algoritmy v rámci svojej práce. To nie sú nejaké nové fenomény Poznáme to pri výrobe e, vozidel. E, ľudia, ktorí e, z časti možno povedať, že sa integrovali do strojov, treba naozaj aby spoločnosť mala dopad na rozhodnutia, nielen sa adaptovať na voľby, ktoré sa urobili inde. Druhý aspekt, menovite otázky rizík a príležitosti a tak ďalej. Treba znižo, znižovať rizika a zamerať sa na príležitosti, ale je to tiež otázka miesta, kde sa nachádza samotný pracovník v tomto procese. Vy ste hovorili na základe stanoviska ECOSOKu otázku tej, toho vlastnenia práce od pracovníka je to dôležité, pretože vidíme, že tie vývojové tendencie vedú k procesu, silnému procesu individualizácie pracovníka v práci. A to sú dopady na jeho zdravie. Rôzne štúdie týkajúce sa evolúcie pro zdravotných problémov a bezpečnosti problémov v zdraví, v práci, pardon, napríklad burnout, ale i iné. Tie aspekty sú potom prílež, e, príčinami nového utrpenia v práce. Strata na jednej strane zmyslu práce, na druhej určitá exklúzia e, z toho, čo vlastne tvorilo kedysi pracovný kolektív. E, neviem, či ste tieto rôzne aspekty pomenovali vo vašich štúdiách. Nech sa páči. Máte pravdu. Výzva je to pre našu e, spoločnosť, pre našich politikov, pre part- sociálnych partnerov. Oni majú predsa rozhodovať, v akom svete chceme žiť a akú úlohu chceme písať e, umelej inteligencii, inteligentným e, technológiám a strojom. Nemyslím si, že neexistuje dostatok e, konzultácií k tomu, keď sa e, tieto technológie zavedú. Podľa mňa e, zo strany sociálnych partnerov tie negociácie nie sú na uspokojivej úrovni v Európe. Hovorím o sociálnom dialogu a toho, k čomu vedie. Hovorím o tom tak trochu úprimne a priamo. Podľa mňa existuje tu určitý odpor Eh, k regulácii tejto oblasti. Nedávny príklad, smernica o eh, podmienkách transparentnosti a predpovedateľnosti v pracovných podmienkách. Museli sme sa eh, prispôsobiť tejto smernici, pretože tripartitné rokovania zlyhali Je to teda problematika, ktorá e, existuje. Myslím si, že v Európe e, nie sme dostatočne e, na tej úrovni, ako sme tradične v histórii boli, pokiaľ išlo o kolektívne vyjednávania, o autonómiu pre jednotlivé pracovné formy a inovácie. Určite je to oveľa dramatickejšie, keď sa pozrieme na antropomorfický aspekt, roboty, ktoré sa zapájajú, ale otázka zavádzania nových technológií a k čomu to vedie, dopady na organizáciu a pracovné podmienky, zdravie, bezpečnosť. Už tak dnes sa dnes nezohľaduje dostatočne globálne a univerzálne a osobitne, pretože jednotlivé sektory už nie sú také, aké boli, takže sú tu určité limity, ktoré by mali byť e, univerzálne. V Ecosoku hovoríme e, aj o tom pilieri e, minimálneho európskeho práva pracovného a ako to prispôsobiť tomu tej situácii vo Francúzsku minulý mesiac vznikla správa, kde išlo o Eh, dať eh, určitý zmysel umelej inteligencii, treba hovoriť o zmysle a pýtať sa, čo treba urobiť na to, aby sme dali orientáciu tomu, kam chceme zajtra smerovať. A v centre pozornosti by mal byť vzťah človeka k stroju. A v nedávnej správe, v eh, stanovisku, k umelej inteligencii bolo naše, na, naša premisa, e, že človek by mal e, dávať príkazy, mal by zvládať e, stroje. Dnes tu máme tu tzv. známu čiernu skrinku, že tie algoritmy sú zvládané bez toho, že by sme rozumeli vlastne výsledkom. Takže treba vzdelávať našich inžinierov, hovoriť im o etických výzvach, aby stroje boli v službách e, ľudí, ľudstva, môžu robiť veľké dobro množstvo ľudí. Hovorím o ľuďoch, ktorí majú handicapy, ktorí majú e, rôzne e, handicapy teda, ale rôzne problémy, ktoré vznikajú pri zdravotných diagnózach. Sú tu určité príležitosti, ale my ich musíme zvládať, kontrolovať a ako bol povedal kolega, Kola, je dôležité, aby príležitosti boli maximálne a rizika, teda negatívne dopady, sa stlmili na e, minimum. Treba pripraviť taký, sa na tento scenár a na takýto svet v budúcnosti, v ktorom chceme žiť. Ďakujem, Valeria De Stefano. Valeria De Stefano. Ja by som rád sa vrátil k možnej úlohe um, regulovania predpisov. Ako ste povedali, čas od času si myslíme, že sa veci jednoducho udejú a my nemáme možnosť zasahovať. Berieme to za hotovú vec. To však aj vidíme eh, v, eh, v tých prejavoch o automatizácii, koľko pracovných miest stratíme, ako sa zavedú technológie a tak ďalej. Ale zabúdame ako Európania na, na to, že máme tu nástroje na e, rie, riešenie týchto e, masových prepúšťaní a zamestnanosti. Máme predsa smernicu o kolektívnom prepúšťaní, kde mandáty pre rokovanie e, manažmentu a e, zástupcov e, zamestnancov, pokiaľ ide e, presúvanie alebo prepušťanie zamestnancov. To sa prehliada nehovoríme o tom, že sociálny dialog môže byť v službách lepšieho riadenia, automatizácie. Myslím si, že sociálny dialog by mohol byť tiež slúžiaci transparentnosti. Pracovným miestam, ktoré sa nedelokalizujú, ako budeme ich e, riadiť, ako zabezpečíme, aby technológia slúžila každému a nie len dozor, na dozor nad pracovníkmi, na striktné monitorovanie. Ak tak neučiníme, ľudia e, sa budú báť technológií, zamietnú zmeny a toto ovplyvní aj medzi iným produktivitu a ekonomické výsledky. Je rozhodujúce podľa mňa aby sme videli e, prínos v dobrom riadení, ako by mohla technológia náš životy zmeniť. Thank you. Samuel Engblom first. Pán Engblom. Ďakujem. Položili ste veľmi dobrú otázku, či musíme technológie akceptovať. Nemusíme, samozrejme ľudia ešte sú pánmi technológií. Keď sa pozrieme na kontinenty, ako je, akým je Európa, musíme pripustiť, že technológia je jednou z vecí, ktorú môžeme použiť na zvyšovanie našej konkurencieschopnosti, aby sme tvorili e, bohatstvo e, umožňujúce nám žiť naš, našim životným štýlom. Pre nás je dobrou argumentáciou byť v prístupe k technológiám pozitívny. A potom otázka, ako ju budeme tú technológiu e, regulovať. Mali by sme ju, sa vyhnúť tomu, že ju regulujeme ako takú. My by sme mali regulovať výsledky. Vezmime si použitie umelej e, inteligencie, keď e, robíme procesy náboru pracovníkov, diskriminácia je tu nedovolená podľa práva a ak zamestnávateľ použije nástroj, tak ten ak by tak, ten nástroj diskriminoval, nebolo by to povolené. Ak sa pozrieme na bezpečnosť pri práci, súhlasím, že sú výhrady k spôsobu, akým sa organizuje práca, kde nie je interakcia s manažerom, ale prostredníctvom digitálneho nástroja to by vytvorilo iný vzťah. A tu je jasný prechod, posolstvo. Vidíme význam blízkosti manažerov a pracovníkov na pracovisku. Treba sa pozerať na tieto dopady. A musíme sa postarať o to, aby sme na technológie nemysleli ako na niečo až e, mytologickej povahy. Ako keby za tým snáď boli živé bytosti. Je tu zamestnávateľ, ktorý používa tieto technológie a musíme e, zabezpečiť, aby sa neztratila niekde v tom procese e, zodpovednosť. Ak nie sú spokojní s tými technológiami, môžu ísť, ísť k spoločnosti, ktorý, ktoré vyrobila a nemôžu to využiť ako výhovorku vo vzťahu k pracovníkom. Takže myslím si, že musíme musíme byť veľmi pozitívni k technologickým zmenám, pretože to by vytvorilo to bohatstvo pre našu budúcnosť. Mali by sme však tieto nástroje využiť, aby sme regulovali použitie tých technológií. To dobre vysvetlil Valerio v svojej poslednej e, poznámke. Ďakujem, pán Dax. Ďakujem Chcem len dodať, že technológie to nie sú, nie sú niečím, čo padá z neba. Je to výsledok ľudských krokov a interakcií. Vytvára sa to určitým spôsobom. Poukážem však na inú vec. Ide o dopady technológií, nových technológií. Máme tu kognitívnu priepasť. Na jednej strane vidíme množstvo možných strát. Vieme o, pracovných miestach, ktoré sú ohrozené automatizáciou. Máme dobrý pohľad na pracovné miesta, ktoré by sa mohli stratiť. A toto máme v týchto štúdiách dnes e, spomenutých. Tieto štúdie však nehovoria nič o pracovných, pracovných miestach, ktoré by sa týmto technológiami mohli vytvoriť. Nehovoria nič o tom, čo by sme týmito technológiami mohli získať. To je kognitívna prekážka. Môžeme hovoriť o veciach, ktoré poznáme, ale nevieme, nemá si položiť otázku k budúcim technológiám. Tie prí, prínosy ten môj záver je teda ten, že by sme nemali byť pri pesimistickí. E, nemali by sme byť, mali by sme byť opatrní, nevšak vystrašení. Ďakujem, že sme skončili v tomto duchu. E, inak by to bolo bývalo veľmi de- depresívne e, tak ako sme o tom hovorili pred 3 hodinou, ale uzavriejúc to e, v takomto duchu je e, naozaj ľahšie ísť potom do podrobnosti a ne, ne, ne, nehovoriť v, v úrovni fantázií, ale naozaj mať plány do budúcnosti. Teraz e, poprosím druhého podpredsedu, aby, aby viedol zvyšok e, stretnutia. Chcem vám poďakovať za možnosť, že som si mohol vypočuť tieto všetky zaujímavé veci. Kolega teraz prevezme e, štúdiu k sociálnej ochrane e, pracovníkov v platformovej ekonomike. To bude posledný bod našeho dnešného programu. OK, donc je propose tout de suite ja navrhnem, aby sme hneď začali, aby tu, keďže je tu určitá kontinuita vzhľadom na ciele, ktoré sme diskutovali doteraz, sociálna ochrana pracovníkov v platformovej ekonomike, no už tak to je bod, ktorý naozaj je dôležitý. My ako výbor EMPL sme si želali, aby, sme, e, aby sa zadala štúdia tej, k tejto téme. 50 ehm, rozhovorov s, odbor, e, s odborníkmi, 1200 pracovníkov platformiem bolo zapojených, takže naozaj sú tu určité teraz odporúčania k tomu, čo sa týka sociálnej ochrany pracovníkov v takomto v mocne rastúcom sektore našej ekonomiky. Hneď by som dal slovo autorom štúdie. Každý by mal mať priestor na 10 minút pán Christopher Ford, rovnako tak pán Mark Stewart. E, poprosím pána Forda, aby sa ujal ako prvý slova. Ďakujem e, za možnosť odprezentovať naše zistenia dnes vám. Štúdia mala viesť k tomu, aby sme lepšie pochopili e, podmienky pracovné tých, ktorí pracujú v rámci platformovej ekonomiky o platformový štýl práce. Bol v poslednej dobe veľký záujem nové príležitosti pre pracovníkov, zvyšuje to možnosť flexibility. Kolega hovoril o prínose pre možnosť nových pracovných miest, ale tiež tu boli otázky, ako je to so situáciou sociálnou pracovníkov, ich právny štatút, či vlastne pracujú ako zamestnanci, alebo ako sú to e, zmluvní pracovníci sa začala Diskusia bola, či ich pokrýva terajšia systematika e, sociálnej ochrany. My sme sa v tej štúdii stali, snažili to lepšie pochopiť. Pán Joyce a Stewart i ďalší šiesti v týme sme sa snažili vracovať na e, základe našeho pracoviska Lídskej univerzity. E e, musíme priznať, že tieto iniciatívy prebiehajú aj v Európskej únii. Napríklad komisia schválila stanovisko k sociálnej ochrane pracovníkov a ukazuje to, že naozaj sa tu efektívne riešia schémy sociálnej ochrany. Potom transparentnosť, smernica o transparentnosti a predpovedateľným pracovným podmienkam. Tu pracovníci sú ochraňovaní pred neistými e, pracovnými zmluvami a takisto to týka aj platformových pracovníkov. A my sme sa snažili Um, poukázať na to, ako sa platformová ekonomika zmenila počas posledných rokov. Lebo boli isté špekulácie ohľadom platformovej ekonomiky, eh, ohľadom terminológie a eh, my sme sa eh, zaoberali týmito diskusiami a takisto aj nad rastom a chceli, by, chceli sme pochopiť, aké sú pozitívne prínosy a výzvy pre pracovníkov a takisto aj pre, aké sú dopady pre eh, sociálne zabezpečenie týchto pracovníkov. Štúdia e, bola vypracovaná v roku 2017 pre výbor pre zamestnanosť. E, spracovali sme literatúru a takisto aj právne pohľady a zrealizovali sme e, prieskum. Pracovali sme s 1200 platformovými pracovníkmi, a takisto, ktorí teda sa zapájajú do mnohých web, prostredníctvom mnohých web stránkov Amazon, Mechanical Turk a tak ďalej Takisto sme realizovali rozhovory s aktérmi v 8 členských štátoch v Bulharsku, Nemecku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Polsku a Spojenom kráľovstve. Boli to zamestnanci, takisto aj tí, ktorí vytvárajú politiky Takže e, prvá vec, ešte predtým, než sa zameráme na ten prehľad, aká je definícia hlavných e, termínov. E, mnohé termíny sa týkajú prekryvania a typov práce. My často počujeme názov kolaboratívna, teda spo, pra, ekonomika, alebo teda ekonomika, ktorá je založená spolupráci ekonomika zdieľania. V mnohých prípadoch sa to používa vo pozitívnom zmysle, ale takisto sa to týka aj istej neistoty a nezabezpečenia. Často sa používa výraz e, platformová ekonomika alebo ekonomika platformiem. Tam spadá práca na požiadanie, napríklad e, e vodiči taxikov Uber alebo Deliveroo a takisto aj crowdwork, ako sa to robí v Amazone. A e, napríklad e, e sa to týka týchto e, termínov, teda práce na požiadanie a crowd economy. Keď sme sa zaoberali literatúrou, ktorá k tomuto vychádza, tak sme zistili, že asi 1 až 5 e, populácie v Európskej únii si zarába peniaze, alebo to teda zarábalo si e, na živobytie v nejakom čase v svojom živote na základe platformovej práce. A e, sharing economy alebo ekonomika zdieľania je oveľa menšia E, ide tu o poskytovanie služieb a teda nemá až taký veľký rozsah. Čiže tá ozajstná skutočná sharing economy e, je, má oveľa menší rozsah ako platformová práca. Platformová práca je síce, e, má si malý objem, ale predsa len významný a rastie. Potom tu máme nejaké slajdy, ktoré nám uh, ukazujú naše hlavné konštatácie. A e, teda hlavné zistenie je, že e, platformový práca predstavuje 85 e, práce, ktorá je doplňujúcim príjomom k nejakému, nejakému inému zamestnaniu. Čiže mnohí ľudia E, vidia e, výhodu platformovej ekonomiky, že to vlastne prispieva k ich hlavnému e, príjmu. Ďalej, možnosť práce z domu. Ľudia, ktorí pracujú s web stránkami ako Amazon alebo inými, tak uvádzajú, že toto sú hlavné výhody. Takisto e, je výhodou e, pracovná flexibilita, teda flexibilita tejto platformovej práce. A ďalej, e, to sú problémy, ktoré sa môžu týkať platformy. Je tu seriózna otázka, vážna otázka, ako ľudia sú spokojní s touto platformovou prácou. Je, existuje tu veľmi nízka spokojnosť s platom. Ďalej, sú tu isté variácie s ohľadom objemu času, ktoré ľudia, ktoré ľudia strávia. A teda ho, niektorí uvádzajú, že tie zárobky sú veľmi e, nízke. No a ako výsledok je, že len Eh, štvrtina eh, z nich je vysoko závislých na platformovej práce a teda to predstavuje viac ako polovicu ich príjmu. Eh, potom zaujímavá konštatácia je tá, že mnoho ľudí používa no, túto platformu prácu ako doplnenie ich príjmu. Až 85 ľudí to tak robí. Použili sme techniku, ktorá sa volá analýza klástrov a rozdelili sme ich do kategórií. My sme mali teda tri skupiny, ktoré sa zakladajú na tejto klastrovej analýze v strednej skupine máme priemerných príjemcov, čiže väčšina z nich má inú prácu, preto hovoríme, že sú priemerní príjemcovia a menej ako polovica z nich majú, sú teda priemerne závislí alebo mierne závislí na platformovej práci. A Mm, asi tretina hovorila, že e, ťažko výjdu s tým príjmom, čo majú teda do konca mesiaca. A 95% e, z nich majú ešte ďalšiu prácu a e, teda to sú tí, tá tretia kategória, čiže ale stále tu je eh, veľmi veľká pro, eh, veľký podiel, ktorý majú veľmi eh, veľké ťažkosti. A mm, veľmi málo z nich má inú prácu, sú veľmi závislí od platformy, teda to je tá prvá skupina. A mnohí z nich majú naozaj e, veľké finančné ťažkosti výsť s tými peniazmi až do konca mesiaca. Ďalej, e, výzvy sociálneho zabezpečenia. Čiže hovoríme, že tu je naozaj vysoké riziko e, neistého postavenia, tá teda neistého pracovné postavenia, ktoré spôsobuje táto platformová práca pretože e, niektorí pracovníci sú naozaj veľmi závislí od e, svojho príjmu z platformiem a nemajú e, sociálnu ochranu. Čiže čím viac sú závislí od platformovej práce, tak tým viac, tým menej sú pokrytí nejakou, nejakým sociálnym zabezpečením. Nemajú k nemu prístup. No a toto je spôsobené e, mnohými vecami. Čiže ich pracovná zmluva je taká, že ich vylúčuje z niektorých fóriem sociálneho zabezpečenia, ale e, sú e, vylúčení z mnohých prípadoch to z nejakých sociálnych práv. Druhá vec, ktorú by som chcel vypichnúť, je, že keď to zabezpečenie je e, možné pre týchto mm, platformových pracovníkov, často pochádza z toho, že majú ešte iné zamestnanie mimo platformovej e, ekonomiky alebo že majú isté práva ako občania. A e, vlastne to vyplýva z iného zamestnaneckého vzťahu, ktorý majú. A teda nie z, toho, z tej platformovej práce. A Eh, často eh, táto práca je eh, neistá a veľmi často teda majú sociálne zabezpečenie pracovníci na platformových na týchto platformách prostredníctvom štandardného vzťahu v zamestnaní. A teda týka sa to platformovej ekonomiky, ale aj regulárnej. Existuje mnoho víziev pre túto sociálnu ochranu a my sme zdôraznili, že potrebujeme zlepšiť situáciu platformových a atypických pracovníkov, aby sme ich začlenili do schém sociálneho zabezpečenia. Potrebujeme reformy sociálneho, teda systému sociálneho zabezpečenia a takisto minimálne prahy minimálneho príjmu aby teda mali prístup k sociálnemu zabezpečeniu. Ďalej kontinuita e, zamestnania alebo tých prác, e, lebo e, menenie jednotlivých platformiem potom spôsobuje, že nemajú toto zabezpečenie. Ďalej, zabezpečenie štátutu základných práv pre všetkých a potrebujeme teda právnu reformu aj tí e, zamestnanci, ale, ale teda tí pracovníci, ktorí nemajú štatút zamestnanca, by mali e, mať právo na nejaké základné formy práv. No a potom štúdia poukázala, že e, sú rozdiele medzi jednotlivými krajinami a štatút tých zásadných práv je rôzny a toto by sa mohlo nahradiť, na, eh, mohlo nahradiť reguláciami na, národnej, na štátnej úrovni. No a potom potrebujeme eh, lepšie dôkazy, čiže národné, pardon, vnútroštátne štatistické úrady by mali zabezpečovať údaje o platformovej ekonomike a mali by zabezpečiť, aby eh, platformy referovali o svojich aktivitách a to zásadnejším spôsobom. No a potom by sme mali rozšíriť ochranu platformových pracovníkov. E, je tu potenciál, aby boli zabezpečovaní mnohými, aby boli zreprezentovaní mnohými mechanizmami, napríklad e, odbory, e, odborové zväzy alebo mm, nejakými spôsobmi, kde ktoré táto práca môže e, vyplynúť do nových nejakých reprezentatívnych modelov. Čiže ďakujem za to, že som mohol tu prehovoriť a čakám na vaše. Uh, ďakujem za túto prezentáciu, ďakujem e, za správu a Eh, hovorím aj eh, za môjho kolegu, ktorý sa zaoberal touto témou platformovej práce. Sme veľmi radi, že táto štúdia vznikla, pretože je potrebné to prehlbiť a eh, chcem povedať, že to je naozaj veľmi hodnotný príspevok že je práve tento nedostatok dát, nemáme dostatočné dáta, nevieme, o čo vlastne hovoríme. Neviem, či teda e, má, môžeme e, niečo nové k tomu povedať. Sme veľmi radi, že vlastne e, ste o tom hovorili. Ja by sa táto štúdia nám poukazuje na to, že potrebujeme isté politiky, politickú činnosť, aby sme riadili rozvoj platformovej ekonomiky spravodlivým spôsobom. A potom to poukazuje na aj komplexitu. Je rôzne, rozlišné, odlišujú sa od tradičného modelu ekonomiky, ale keď sa na to blíz, blíz, bližšie pozriete, tak vidíte, že sú tam isté podobné črty, takže mm, táto štúdia nám veľmi pomohla, aby sme to pochopili. Ďalej, e, regulačné e, záležitosti a cíl. Takisto by sme mali ukázať, že obidve ekonomiky a aktéry majú rovnaké práva a povinnosti. Ehm, platformová ekonomika by nemala ehm, mať menšie povinnosti a ehm, nemá sa tam nariadenia, aby sme mohli potom riešiť túto novú skutočnosť. A musíme zabezpečiť, aby nová legislatíva bola, e, zodpovedala na tieto nové flexibilné formy práce. A musíme urobiť krok e, vpred ekonomiku. Táto štúdia inú štúdu vypracovala nadácia Erhard Stiftung a ich prístup je veľmi dobrý spôsob, ako riešiť tento jav a takisto je to, aby e, tento legálny ramec mohol vyzerať. A zdá sa, že štúdia no, troška opatrne pristupuje k tomu, že by sme mali špecifickú legislatívu na európskej úrovni. Mohli by ste k tomu povedať viac vecí? A druhá vec, téma klasifikácie pracovného vzťahu, pretože toto sa vzťahuje na sociálne zabra. E, platformová ekonomika vlastne mm, vyhovorí na to, že väčšina pracovníkov sú SZČO a vlastne to, tým presúvajú e, bremeno na pracovníkov. A Ehm, tým pádom sú výťazmi v tej, tomto pracovnom vzťahu. By mal byť taký, že to bude pracovný, e, pracovná zmluva medzi platformou a pracovníkom platformy. Že by sa to teda prevratilo a e, že by sa to dôkazné e, bremeno presunulo z pracovníka na platformu. A platforma, ak nezharmonizovať zharmonizovať jednotlivé sily, Čiže platforma by mala zabezpečiť dôkazy o súčasnom aktuálnom pracovnom vzťahu a potom, pretože potrebujeme podporiť práva týchto pracovníkov. Moja otázka je, myslíte si, že toto je realizovateľné riešenie? A diskutovali ste o tom v kontexte štúdie? A možno zo všeobecnejšieho predpovedateľných pracovných podmienkach a um, aj o sociálnej situácii. Chcem sa spýtať, či uh, sa môžeme zaobísť aj bez tejto zmeny pra, bremena, dôkazného bremena? A celá táto problematika. V každom prípade, ako je možné uh, zlepšiť situáciu? Ďakujem pekne. Ja debatách, eh, o, o čom sme možno hovorili alebo nie. Ako keď sme písali tú správu, my sme hovorili o mnohých bodoch, eh, ktoré ste práve spomenuli o právnej klasifikácii, tiež eh, o možných reakciách EÚ. Náš právny expert tu dnes bohužiaľ nie je.